E, si zasluhujú našu vďaku, konkrétne napríklad kolega Charles Stanok, teda kolegovia lekári, ktorí ozaj spontánne ponúkli svoju pomoc, ktorá bola mimoriadna. Ja pevne verím, že táto pomoc pomôže aj pánovi Papa Stamkosovi. Pán, pán Papa Stámkos je momentálne v nemocnici. Musím vám povedať, že neviem vám povedať nič definitívne o diagnoze. Ako náhle sa dozvieme diagnózu z nemocnice, okamžite vám oznámim o čo ide, ako závažná je táto záležitosť. Samozrejme, že s požanovanou diskretnosťou, ale ešte raz vám musím povedať, že stav pána papa Papastamkosa je veľmi vážny. Dámy a páni, ja som informoval o stave pána Papa sa Manželka je na ceste do Štrásburgu. Moji kolegovia ma splnomocnili, aby som rozhodol, ako teda budeme hlasovať v tomto parlamente. Dámy a páni, chcem vás upozorniť na to, že že také hlasovanie v tom enormnom množstve, v takejto forme sa nebude dať transplantovať do pléna. Ja som odmietol túto správu, pretože ju považujem za predimenzovanú. Výbor nebol schopný zredukovať to množstvo pozmenujúcich návrhov a musím vám povedať, že prakticky všetky politické skupiny mi dali signál, že si takéto hlasovanie želajú. Jeden kolega dnes požiadal o odklad, no a ten odklad bol odmietnutý. To znamená, že musíme všetci pouvažovať o tom, teda bez toho, aby ktokoľvek niesol vinu, ale musíme považovať o tom, ako nájsť inú cestu, aby sme predišli tomu, aby sme hodiny a hodiny hlasovali. No a na záver hlasovania už vôbec ani nevieme, čo sme, o čom sme hlasovali na začiatku. Takže je veľmi ťažké mať potom prehľad ja budem uvažovať s kolegami e, v rámci zasadania predsedov politických skupín, ale v každom prípade by sme mali odvodiť konzekvencie a uvažovať o tom. Myslím si, že hovorím vo vašom mene, teda v mene nás všetkých Ehm, poprosím tí, ktorí sa vedia modliť, aby sa pomodlili, ehm, tí, ktorí dúfajú, aby tak urobili, aby sa pán Papa Stamko zvrátil do našich hradov. Ďakujem pekne.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 boli to kolegovia, o ktorých sa, ktorí sa postarali o pána Papa Stamko sa, nie tí, ktorí sú vlastne na to kompetentní. Aj to by sa malo prešetriť. Pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci myslíme na pána Papa Stamkosa. Tak prosím vás, oddelme veci. Pán Šulc komentoval našu prácu. Ja chcem obhajovať prácu výboru Agrie. Ja by som povedal, že e, Predseda tohto parlamentu práve e, povedal, že často nevieme o tom, čo, o čom hlasujeme. Ja teda aspoň za mňa Eh, chcem povedať, že sa nedá pracovať 24 hodín. Sme veľmi pod nátlakom tej správy, s ktorou pracujeme. Takže osvojme si názor pána Šulca a pozrime sa na to, ako by sme mohli pracovať lepšie je to enormný materiál, ktorým sa zaoberáme a nedá sa to vždy efektívne. Výbor Agri sa snažil zvládnuť to obrovské množstvo pozmenujúcich návrhov, teda snažil sa to zhrnúť do koherentného dokumentu. My predsa umožňujeme všetkým, aby mohli hlasovať. A keď chceme zmeniť túto pozíciu, musíme o tom diskutovať Iste prechádzame istou krízou a preto musíme zmeniť e, spôsob našej práce a teda diskutujme o tom. Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia, takže teraz máme celý rad kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo Všetci sa chcú vyjadriť zrejme k tejto tragickej udalosti, ktorá sa odohrala predseda tejto našej snemovne celý čas, práve tak ako iní, ako aj lekári, ktorých tu máme, e, zdravotnícky personál, ktorý tu máme v parlamente, bol tu okamžite. Chcem sa poďakovať všetkým, čo okamžite pomohli všetkým, ktorí tu majú službu. Ešte raz srdečná vďaka. Nazdávam sa, že momentálne nenastal čas na to, aby sme teraz v pléne, kde ešte vôbec nevieme, ako to bude s pánom Papastámkosom, aby sme teda analyzovali, hovorili, aby sme teda pokračovali v, rozprave ďalej. Predseda parlamentu sa vyjadril v tom zmysle a my sme boli čeli čas pri tom, zastával názor, že sa musíme pozrieť na príčiny, na dôsledky a to naozaj v kľude. Nie, nebude sa nikomu pripisovať vina, neuvažujeme o tom, ale mali by sme sa zamerať e, e, na to, že nebudeme rozpravu uskutočňovať teraz, necháme uplynúť istý čas a pán predseda prevzal na seba túto analýzu, ako aj dôsledky, ktoré vyplynú z tejto analýzy a bude vás permanentne informovať a zapojí vás všetkých. Takže chcem vás poprosiť, aby sme e, teraz o tomto bode nediskutovali. Ak to niekto veľmi chce, tak prirodzene slovo dostane nikoho nechceme odmietať, ale prosím vás, keďže je veľmi háklivá situácia, ktorá tu vznikla, tak neanalýzujme, nezačínam, nezačínajme s touto analýzou. Bolo by dobré, aby sme mali troška odstup. A v prvom rade želáme všetko najlepšie nášmu kolegovi Pápa Stamkosovi. Chce sa ešte niekto ujať slova? Vážený pán predseda, je to práve v zmysle toho, čo ste práve povedali, zastávam názor, že po takejto udalosti, aká sa odohrala, nenastal moment, aby sme robili analýzie alebo aby sme hovorili o tom, kto kde bol. Ale nezastávam názor, že za daných okolností by sme mohli prejsť k normálnemu rokovaciemu programu. To, čo sa dnes stalo, je výsledkom mnohých faktorov, ktoré, majú, ktoré poukazujú na to, že všetko nefunguje tak, ako by malo. Nie je lepšia eh, metóda. A ja si myslím, neexistuje žiadna lepšia metóda, ako ukázať to, že e, si všetci robíme starosti, obavy o kolegu sa Myslím si, že takéto napäté týždne by sa mali ukončiť, aby sme sa nedostali do podobnej situácie, aby sme zajtra alebo niekedy inokedy boli v takej istej situácii. Každý vie, ako to je, keď každý z nás tých dve a pol hodiny stláča e, gombík teda na hlasovanie. Ja si myslím, že pokiaľ ide o tento týždeň, by sme to mali považovať za vybavené. Pán kolega, pán kolega Engel, ja si myslím, že je to v zmysle